Pán predsedajúci. Prichádza pán predsedajúci. Takže otváram e, zasadnutie e, od kompetentných e, nemeckých orgánov sme dostali informáciu o tom, že pani Jakob je nahradená kolegyňou Ehm, novú, novú kolegyňu vním, vítam. Uh, Pani Babete Winter a e, teda e, zaradíte sa e, medzi poslancov tohto parlamentu v plnom rozsahu teda podľa rokovacieho poriadku, takže vás vítam. A otváram opäť hlasovanie, takže zápisnica zo včerajšieho rokovania aj text sú k dispozícii. Máte k tomu nejaké pripomienky, pokiaľ ide o zápisnicu? Nie sú pripomienky? Dobre. Takže v tom prípade týmto môžeme zápisnicu schváliť. A teraz pristúpime k ďalšiemu bodu programu rokovania a to je tematická rozprava podľa článku 153a komplexné európske vzdelávanie, výskum a spomienka na totalitnú minulosť. Chcem vás informovať, že pokiaľ ide o túto rozpravu, nemáme e, postup catch aj a žiadne modré karty. Takže chcem týmto požiadať e, pani Kovačev za EPP, aby sa ujala slova na 4 minúty. Prosím, máte slovo. Pán Kovačík. Gospodin minister, уважаеми kolegi. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, minister, toto je 30. výročie pádu komunistického režimu vo východnej Európe. Pred desiatimi rokmi sme prijali uznesenie o európskom svedomí a totalitných režimoch a mm, tá rozpráva e, má e, vytýčiť spoločný postoj k európskej histórii a odsudzuje všetky totalitárne režimy v 20. storočí a e, to v dôsledku toho utrpenia, ktoré bolo rovnaké vo fašizme ako v komunizme. A ide o to, aby sme sa ponaučili z tragických udalostí histórie západoeurópskych aj východoeurópskych národov toto e, sú princípy, ktoré treba, e, potrebujeme na posilnenie demokracie, právneho štátu a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a slobody. A zároveň toto e, sú ponaučenia, ktoré majú zabrániť nenávisti, xenofóbii, autoritárnym a totalitárnym názorom v európskych spoločnostiach. O 10 rokov môj názor je eh, taký, že v podstate z rôznych dôvodov sa táto rozpráva nikdy poriadne nekonala a Európska únia čelila novým eh, výzvam a eh, určite by sme boli zareagovali úspešne, úspešnejšie, keby sme sa boli ponaučili z minulosti a to, že začíname tú mm, diskusiu teraz, nerobíme dosť na to. Ehm, aby sme sa takto vyrovnali s minulosťou. Nacionalizmus a populizmus sa posilňujú ehm, práve v dôsledku nedostatočného pochopenia nášho, eh, našej ehm, histórie a totalitných režimov. Len sa pozrieme na niektoré krajiny, kde sú mladí ľudia sklamaní e, neistou ekonomickou situáciou a výhľadmi a sociálnou nespravodlivosťou a nerovnosťou a potom podporujú extrému ľavicu alebo extrému pravicu. Toto e, stačí na to, aby sme si uvedomili, aké veľké riziko e, tu je, že sa zopakujú tragické chyby minulosti a preto treba odovzdávať túto historickú pamäť, tak aby mladí Európania neboli obeťami politických hráčov, E, ktorí ponúkajú e, jednoduché riešenie na zložité problémy. Aby sme e, teda si pripomínali minulosť, a to tak, aby mladí neboli zavádzaní propagandistickými heslami zo strany fašistických, nacistických a komunistických ideológov. Samozrejme je tu istá nostalgia práve v dôsledku nevedomosti o rozsahu zločinov, ktoré tieto režimy spáchali sú tu e, určité trendy, napríklad, e, ktoré takisto nostalgicky pripomínajú stalinizmus a v rôznych členských štátoch sú rôzne stratégie, ale jeden princíp je univerzálny. Ako proti tomu možno bojovať e, vzdelávaním, nová generácia Európanov, či už zo západu alebo z východu, bude e, vďaka vzdelávaniu schopná dozvedieť sa e, o totalitných režimoch 20. storočia a dozvedia sa o tom, že mnoho ľudí sa obetovalo pre slobodu, demokraciu a ľudské práva. Potrebujú vedieť, že sloboda nie je samozrejmosť. Sloboda je e, vždy len okrok vzdialená od zničenia, preto ju treba chrániť a oslavujeme napríklad 20. výročie euro, ale e, Európska únia nie je len spoločný trh a jednotná mena. Je to záruka mieru e, slobody, demokracie a bezpečnosti na našom kontinente. Treba teda zareagovať e, na rizika totalitarizmu, ktorý spôsobil milióny obetí, destrukciu a utrpenie. Dnes stojíme pred výzvou chrániť eh, naše, náš hodnotový systém a musíme si uvedomiť, aké eh, sú rizika spojené s nedostatkom historickej pamäte. Treba teda zachovať tento jedinečný projekt pre novú nasledujúcu generáciu Európanov a eh, zabrániť tomu, aby sa stali obeťami nevedomosti a manipulácie. Ďakujem za radu. Prosím. Pani Čotová. Vážený pán predseda, eh, vážené poslankyne a poslanci, eh, téma dnešnej eh, diskusie sa dotýka základných princípov našej únie a toho, čo predstavuje autoritárne a totalitárne režimy v Európe v minulom storočí sú takou tienistou kapitolou histórie nášho kontinentu. Naša únia je založená na spoločných hodnotách a všeobecných princípoch rešpektu pre ľudskú dôstojnosť, slobodu, demokraciu, e, rovnosť, e, právny štát a na rešpekte pre ľudské práva. Jej cieľom je e, zachovať a podporovať tieto hodnoty a to si všetci uvedomujeme. Uvedomujeme si, že toto čelí v posledných rokoch narastajúcim výzvam. Našťastie E, mladé generácie netrpeli totalitnými režimami, ale aj tak je tu riziko, že tieto spoločné hodnoty a princípy považujeme za samozrejmosť. Naše spoločné hodnoty nám umožnili e, dlhodobé obdobie mieru v Európe. A sú e, základnými piliermi našich demokratických spoločností a treba ich chrániť a podporovať. Dnes čelíme celému radu víziev, ktoré ohrozujú našu otvorenú spoločnosť prostredníctvom xenofóbie, nacionalizmu, diskriminácie, dezinformácií alebo e, e, násilnej radikalizácie. A to len niekoľko. E, ak máme plne pochopiť súčasnosť, a, tak musíme pochopiť minulosť. Nedostatok vedomostí o zdrojoch budovania únie a o tom, ako funguje, zvyšuje mm, riziko diskriminácie. E, bráni to takisto občanom e, v rozvíjaní svojich vlastných názorov a vlastne povedomia o tom, aké, e, čo Únia robí. A potom diverzita, dedictvo a tradície v rámci Únie a členských mm, štátov. To všetko podporuje vzájomný rešpekt, pochopenie a spoluprácu. A to zasa samozrejme súvisí s so e, pocitom spolupatričnosti. Vzdelávanie je e, kľúčové pri podporovaní kľúčových hodnot a lepšieho pochopenia únie a, e, jedna, a, a seba navzájom. Všetci si uvedomujeme, že kompetencia únie v oblasti vzdelávania je obmedzená. Tie právomoci sú obmedzené a členské štáty sú plne zodpovedné za svoje vzdelávacie systémy a učebné osnovy. Ale v dobe, keď sa Únia pozerá do budúcnosti a chce opäť zapojiť svojich občanov, a najmä mladých ľudí, do agendy spoločných hodnôt, sa domnievame, že je dôležité vytvoriť práve tento pocit spolupatričnosti medzi Európanmi a v tomto duchu členské štáty už podnikli a prijali niekoľko záväzkov, ako je e, zrejme z rôznych politických vyhlásení, napríklad záverov rady alebo odporúčaní rady, ktoré sú e, solidným základom pre spoluprácu v tejto oblasti. E, na samite v Jeteborgu v novembri 2017 E, hlavy štátov a vlád e, zvolili e, vzdelávanie a kultúru ako prvú tému, ktorú treba riešiť v rámci agendy nových lídrov a podčerkli uznesenie a odhodlanie urobiť viac v tejto oblasti. Diskusie v Göteborgu potom na tieto diskusie nadviazali diskusie na rade v decembri 2017, kde sa podporilo, ako počiarkol, ako vzdelávanie a kultúra prispievajú k budovaniu kohezných spoločností a v roku 2018 rada e, prijala dokument o podpore vzdelávania a, a spoločného európskeho vzdelávacieho systému a to nadvezuje na predchádzajúcu e, hlasanie z roku 2015, kde ministri vzdelávania podčiarkli význam vzdelávania v tejto oblasti záväzky parížského vyhlásenia sú rovnako relevantné dnes ako vtedy. Okrem našich snách v tejto oblasti na vnútroštátnej úrovni e, sa musíme e, maximálne snažiť využívať e, nástroje a programy únie ako Erasmus+, plus Horizont, Tvorivá Európa, Európa pre občanov a Európske zbory Solidarity na podporovanie našich spoločných hodnot. Potrebujeme poskytnúť našim mladým ľuďom e, zručnosti a e, vedomosti e, na to, aby boli aktívnymi a zodpovednými občanmi. Takže naši mladí ľudia si potrebujú rozvíjať schopnosť kritickej analýzy vzhľadom na čoraz väčší ob príjem informácií, ktoré získavajú. Musia si uvedomovať e, potrebu e, e, správne prepojiť a vyhodnocovať zdroje informácie, informácie a takisto aj riziko dezinformácií. Napokon je veľmi dôležité podporovať toleranciu, vzájomné porozumenie a medzikultúrny dialog na zabezpečenie lepšej budúcnosti. Rola vzdelávania a učiteľov a ich ďalší profesionálny rozvoj v tomto zohráva kľúčovú rolu. Je dôležité ponaučiť, naučiť sa, ako riešiť mm, zložité alebo citlivé otázky a kontroverzné problémy a nenechávať ich len bokom. Učitelia potrebujú podporu v no, vo svojej novej e, role v rámci e, narastajúcej diverzity e, ich e, žiakov. Takže preto naše predsedníctvo e, včera prezentovalo jeden z hlavných pilierov spoločných hodnot v Európe, podporovanie solidarity a súdržnosti Európskej únie je podmienené e, politikami zabraňujúcimi diskriminácii a podporujúcimi rovnaké zaobchádzanie a zapájanie eh, všetkých častí obyvateľstva do európskej diskusie, vrátane mladých ľudí. My naďalej budeme eh, prisudzovať eh, zásadný význam týmto otázkam v našej agende. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani ministerka slovo dostáva pani Jourová. Vážený pán predseda, poslankyne poslanci, ďakujem veľmi pekne za to, že ste túto dôležitú aktuálnu debatu dali na program vzdelávania o histórii a analýza komplexných síl, ktoré sú eh, medzi a v rámci našich spoločností je základom pochopenia eh, sveta, v ktorom dnes žijeme. Poznanie eh, minulosti je dôležité pre budovanie budúcnosti nášho kontinentu a našich krajín. Nezabúdajme na to, že pôvodná myšlienka európskej integrácie, európskeho projektu zaistiť, aby sa temná história neopakovala, aby naše hodnoty, a náš spôsob života, že ich treba každodenne brániť. Pripomínanie si tejto minulosti, ako aj kultivácia spomienok na ťažké časy sú kľúčom k budovaniu spoločnej budúcnosti. Je dôležité zaistiť všetky totalitné režimy, či už to bol fašistický, komunistický alebo iný, ako robíme pri celoeurópskom dni. Pripomienky týchto obetí 23. augusta každý deň. Komisia podporuje pripomínanie totalitných režimov viacerými spôsobmi. Zachovanie pamäti, pamäte európskej totalitnej minulosti je jedna z kľúčových tém súčasného programu Euro for Citizens, čo podporuje aktivity, ktoré podporujú úvahy o európskej kultúrnej diverzite a o spoločných hodnotách sú dostupné finančné prostriedky pre iniciatívy, aby mohli prebiehať reflexie o príčinách nárastu totalitných režimov v Euró- modernej histórii Európy, aby sme si tiež pripomenuli obete ich zločinov. Okrem toho, Euro for Citizens je hlavným nástrojom EÚ na podporu iniciatív, ktoré šíria osvetu a vzdelávajú o holokauste. Každý rok komisia investuje 3,5 milióna eur do týchto projektov. 2,5 e, práci na podporu pamätníkov holokaustu. A vieme, že holokaust musí zostať prioritou. V tomto kontexte Európa dostala nedávno e, štatút trvalého e, partnera v rámci Medzinárodnej aliancie pripomínania holokaustu. Komisia tiež e, podporuje najväčšiu výskumnú iniciatívu o holokauste o výške 8 miliónov eur cez projekt Horizon 2020 pod názvom Európska infraštruktúra na výskum holokaustu. Ďalej v oblasti výskumu v roku 2015 a v roku 2017 komisia zverejnila výzvy v rámci programu Horizon 2020 na podporu výskumu kultúrnej opozície v bývalých socialistických krajinách a o zlepšení vzájomného pochopenia e, medzi Európanmi. Napr- si napríklad projekt uh, Guráš, uh, ktorý je pre kultúrnu opozíciu uh, pochopení, uh, pochopení kultúrneho dedičstva disentu v bývalých socialistických krajinách. A to vytvorilo prvú digitálnu databázu a zdôrazňuje rôzne formy kultúrnej opozície v postsocialistických krajinách a projekt dospel k záveru, že vzdelávanie a výskum o kultúrnom dedictve sú dôležité na podporu otvorených pluralistických demokracií. V oblasti vzdelávania Únia podporuje doplne národné politiky zamerané na lepšie pochopenie našej histórie a zdieľaných hodnot. Súčasný program Erasmus Plus doteraz podporil približne 30 projektov, ktoré sa zaoberajú históriou, totalitnými režimami v EÚ. Tieto projekty dali žiakom a študentom možnosť naučiť sa niečo priamým spôsobom o minulosti a dali možnosť zmeniť vlastne, vlastné životy. Minulý rok komisia predložila odporúčanie rady o podpore spoločných hodnot, inkluzívneho vzdelávania a spôsobov učenia. Členské štáty sa na tom dohodli len po niekoľkých mesiacoch. Toto bolo skutočným milníkom, pretože nikdy predtým Európska únia nepovedala tak jasne, aké je dôležité podporovať naše spoločné hodnoty na to, aby sme vytvorili pocit spolupatričnosti, aby sme šírili spoločné hodnoty a informácie o pôvode a začiatkoch EÚ a zdieľali spoločné historické skúsenosti našich členských štátov. Komisia si je presvedčená o tom, že vzdelávanie je tiež najúčinnejším spôsobom, ako bojovať proti antisemitizmu. Komisia preto spolufinancuje štúdiu pod názvom Holokaust v súčasnom vzdelávaní spoločná iniciatíva z UNESCO. No a na záver môžeme šíriť osvetu a pochopenie aj prostredníctvom našho kultúrneho dedictva. A ja som hrdá na to, že známka európskeho dedictva bola pridelená historicky dôležitým miestam, miestam ako napríklad uh, Lodeniciam v Gdaňsku alebo uh, pamätníku v Rumunsku. Uh, komisia bude ďalej uh, podporovať pripomínanie totalitného režimu bez ohľadu na ich ideologickú bázu. Pochopenie našej minulosti je veľmi dôležité, ak chceme eh, žiť spoločne a budovať lepšiu budúcnosť pre náš kontinent. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Eh, ja chcem len zdôrazniť, že máme dlhý zoznam reč- rečníkov, eh, čakajú nás dlhé debaty a chcem vás požiadať o rešpektovanie prideleného času. No, slovo teraz dostane pani Kalniete na dve minúty. Nech sa páči, vážený pán predseda, a vážená pani komisárka. Minulé storočie nás poučilo o tom, aké nebezpečné a nepredvídateľné sú diktatorstva a autoritárne režime. No a preto sa zločiny, aby sa neopakovali totalitné zločiny, potrebujeme vzdelávanie, výskum a pripomienky na to, aby sme dokázali vybudovať imunitu a odolnosť našich spoločností proti všetkým nedemokratickým riešeniam. Toto treba eh, uznať, aby sme dokázali čeliť radikálom eh, a populistom tak na ľavej aj práve strane politického spektra, aby sme nedovolili eh, oslovať naše spoločné hodnoty a vymývať mozgy našim spoločnosťam. Európska únia bola vybudovaná po traume, ktorú priniesol národný socializmus a komunizmus. Ideológie boli rôzne, ale vznikli ako skupiny populistov, ktoré použili manipuláciu na to, aby sa chopili moci a vybudovali najbrutálnejšie režimy, ktoré si vyžiadali milióny ľudských životov. Dominantné historické skúsenosti v západnej Európe boli nacisti, pričom stredná, alebo krajiny strednej a východnej Európe, Európy zažili oba režimy, komunizmus a nacizmus. Tieto totalitné režimy sú našim spoločným dedičstvom a Európa musí hovoriť aj jedným jazykom o tomto dvojitom dedičstve. No a to Európska únia by mala vytvoriť rámec a dodatočnú finančnú podporu pre komplexné, eh, komplexný výskum európsky, európskych totalitných režimov, ako aj vzdelávacie programy a kultúrne projekty. Rovnako potrebujeme úplné otvorenie historických archívov na to, aby sme si overili historické klamstva. A rovnako musíme vidieť jasné prepojenie medzi populizmom, extrémizmom, autokraciou a diktátorstvom vo svete. No a musíme konať a reagovať na porušovanie ľudských práv, či už je to v Rusku, Číne, Iráne alebo džihadistickom islamizme. Ďakujem pekne. No a teraz dostane slovo pani Kamer Everta na dve minúty. Ďakujem pekne. Európa v 20. E, storočí má za sebou e, históriu vojen, ale aj e, históriu mieru a úspechov založením Európskej únie s rušením železnej opony európskej integrácie. Európa potrebuje spomienky, len ten, kto si je vedomý minulosti, môže stvárňovať budúcnosť. Založenie EÚ a spoločný e, boj za otvorenú a liberálnu spoločnosť. To je to poučenie, ktoré e, plinie z najtemnejších kapitol 20. storočia. E, minulosť nám pomôže nájsť cestu do budúcnosti tým, že rozpoznáme chyby, uvedomíme si, ako k ním došlo a uvedomíme si vinu aj za skutky, za ktoré nie sme zodpovední varujem pred tým, aby sme touto e, kultúrou e, spomienok sa snažili robiť e, politiku, lebo to sa nepodarí. Minulosť je dlhá, komplikovaná, má rôzne vrstvy a nikto nemá nárok na absolútnu pravdu. Sú tu historické skutočnosti, ktoré nemožno oddiskutovať, ale je potrebné postarať sa o takú kultúru, kde sa nebude hovoriť z vlastnej er, perspektívy, pretože to by ľudí štiepilo. Je potrebné uvedomiť, uvedomiť si e, tie zlomy a e, je potrebné si uvedomiť, že nie je možné e, zoraďovať udalosti na biele, čierne a otázky ohľadne viny či neviny sa nedajú zodpovedať veľmi ľahko. Musia e, samozrejme zostať aj e, určité pochybnosti a pomáha nám uvedomenie si minulosti aj proti e, populizmu. 30 rokov po páde železnej opony by sme si mali pripomenúť, že tí, ktorí pre seba si uzurpovali absolútnu pravdu, boli zavrhnutí. Totalizmus a populizmus majú veľa spoločného, pretože o kliešťujú pravdu a na to by sme mali našich e, ľudí upozorniť. Milí kolegovia, musíme rešpektovať čas. Budem naozaj veľmi striktný, pokiaľ ide o dodržiavanie rečníckého času. Uspravedlňujem sa už teraz tým, ktorí budú e, e, hovoriť. Urobil som dve chyby, že som vás nechal hovoriť príliš dlho. Teraz dávam slovo pánovi Škripekovi na minútu a pol

Pán predseda, kolegovia, naša únia vznikla z popola totalitarizmu. Je to mm, miesto, kam sme sa utekli pod mm, z týchto mm, okov totalizmu. Ako povedal Václav Havel, je e, e, tu um, snaha ideológiu uh, urobiť nezávislou od uh, uh, rozumu a v podstate ide len o, o moc. Musíme uh, si pripomínať túto uh, históriu, ak nebude prevládať uh, rozum, potom to rozpoltenie ne prestane existovať. Musíme v našej spoločnej histórii e, si pripomínať tieto udalosti, aby sme e, mohli bojovať za lepšiu budúcnosť. Únia, sloboda, demokracia môžu k tomu prispieť. Sú e, to veľmi eh, hodnotné veci, ktoré musíme udržať pre našu budúcnosť a eh, musíme eh, sa zamýšľať aj nad našou spoločnou európskou históriou, eh, históriou, ktorá bola spoločná, aby eh, nebol posilnený eh, národný partikularizmus. A mm, je potrebné si uvedomiť aj skutočnosť, že pravda, absolútna pravda neexistuje a to treba vedieť a snažiť sa žiť inšpiratívne pre všetkých. Ďakujem pekne, kolega Rope. Ďakujem pekne kolegovia. Áno, je veľmi dôležité pripomínať najmä mladej generácii hrozné trak tragédie, ktoré utrpelo ľudstvo počas totalitárneho režimu aj v Litovsku. Viac než 800 tisíc e, našich e, ľudí umerelo počas totalitného e, režimu aj hladom na Sibíri. Jedna tretina z nich vrátane detí a žien umrela za takýchto hrozných podmienok. Tieto hrozné komunistické zločiny žiaľ neboli postačujúco odsúdené. Všetci dnes pociťujeme dôsledky. Z stalinizmus eh, sa propaguje eh, v eh, Rusku. Komunizmus je idealizovaný aj v obchodoch so suvenírmi. Zamluvy medzi Stalinom a Hitlerom sa dokonca tiež teda predávajú o nich reklamné predmety kolega Chiontidis. Ďakujem pekne, pán predseda. Domnievam sa, že dnešná diskusia je zavádzajúca. Nezaoberáme sa dnešnými problémami, otázkami mládeže a vzdelávania. Dnes práve naopak sa vzdelávanie napáda a preto tu existuje nebezpečenstvo, že vôbec nebude zohrávať dôležitú úlohu. Práve neoliberálne politiky prispeli k tomu, že vzdelávanie je e, rozštiepené a e, polobohom je privatizácia. E, Nedostatočne sa do vzdelávania investuje a preto je vzdelávanie málo kvalitné. Nesmieme zabudnúť ani na teórie extrémistov, ktorí sa snažia prepísať dediny a vysvetliť niektoré veci inak, ako sú a ospravedlniť aj rôzne zlé tendencie. Napríklad e, e, aj v Nemecku my požadujeme reparačné platby a čo sa deje? Nič. A aké poučenie z toho vyplýva? Milé kolegyne, kolegovia, e, dnes sa opäť začíname venovať vzdelávaniu v Grécku, pretože doteraz bolo napadané, má málo finančných prostriedkov a to nepomáha našej spoločnosti. Kolegovia z radou učiteľov v Grécku sa teraz snažia pozdvihnúť e, za svoje práva. Pán Gil. Ten, kto sa neponaučí z histórie, e, si ju musí zopakovať, sa hovorí. Ja verím vo vzdelávanie, ale vzdelávanie sa môže využívať a aj sa využíva na ďalšiu propagandu. Obávam sa, že Európska únia e, to bude využívať na propagandu svojej existencie a že e, bude vlastne vytvárať negatívny obraz e, občanov národných štátov, ktorí sú jednoducho hrdými na to, že sú členmi svojho národa a krajiny. No. Už dnes sa slovo populista používa ako niečo negatívne. V podstate vo spojitosti s tými ľuďmi, ktorí vám povedia niečo, čo sa vám nepáči. Často sa opakuje e, lož, že 75 e, rokov mieru v Európe je práve vďaka Európskej únii. E, spolupráca a učenie sa jeden od druhého samozrejme vždy pomáha, ale nepodceňujte rolu NATO a Spojených štátov a aj z OSN. A samozrejme má E, je tu aj otázka nukleárnych zbraní, ktoré zvyšujú e, riziká vojny. Takže prosím, dôverujte národným štátom, ktoré e, sa majú rozhodnúť o tom, čo je najlepšie pre ich deti. Dôvera v národné vzdelávacie systémy je dôležitá a politické motivácie by sa mali držať jednoducho bokom od vzdelávania. Ďakujem. Anna, minúta, pani Anna, minúta. Ďakujem veľmi pekne. Vzdelávanie o totalizných eh, režimoch je eh, veľmi dôležité. Eh, nie je to kvôli tomu, že som komunistka, ale nuše je na Európskom parlamente, aby sa zaoberal vzdelávaním miliónov Európanov, ktorí trpia kvôli migračnej kríze, kvôli chudobe a tak ďalej. Nikdy to nevyrieši ich problémy, výskum a vzdelávanie Mm, mm, dôležité, treba sa vzdelávať o totalitných eh, režimoch momentálne v, v eh, Európskej eh, únie funguje propaganda policajná a súdna, propaga- súdna, súdne represálie proti rôznych hnutiam, ako napríklad vo Francúzsku, Belgicku alebo Nemecku, proti žltým vestám, alebo E, národnému zhromaždeniu. Nuž treba, e, treba e, bojovať proti totalizmu a totalitarizmu aj totalizmu trhu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Papadakis, minúta. Miláte Ostoho sa... O